Turecko kľúčových investorov a musíme spozrieť na informácie, ktoré im budú k dispozícii. Je to v podstate krátky dokument, takže musíme stať pozor, aby tam bolo všetko zohľadnenie. Myslím si, že je naozaj dôležité, aby sme uzavreli e, dohodu pri prvom čítaní. Teraz e, pán Šmit. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa poďakovať prvom rade pánovi Klincovi za dobrú prácu. Išlo o to, aby sme našli kompromis po dlhom rokovaní. Bez finančnej krízy by to bez tak bolo veľmi ťažké a teraz je to ešte ťažšie. Smernica je tu hlavne na to, aby sme vytvorili lepší trh, ale aj trh, ktorý bude priaznivejšie naklonený spotrebiteľom a zároveň bude lepšie chrániť. Chcel by som poukázať na to, že to nebolo jednoduché podľa starého postupu a Opäť tu máme tie isté problémy. Aj teraz potrebujeme lepšiu ochranu pre spotrebiteľ. potrebujeme aj pravidlá pre fúzie, zlúčenia investičných prostriedkov a potrebujeme aj lepšie pravidlá pre rozdelenie zodpovednosti, ako spomenula komisia. Riadiace spoločnosti a pas pre tieto riadiace spoločnosti je jednou z kľúčových vecí. Myslím si, že návrhy boli vynikajúce. Hospodárska súťaž a otvorený trh sú vždy dobrou vecou, ak sú dobre regulované. Myslím si, že bol dobrý nápad zjednodušiť pravidlá a tiež je dôležité rozumieť tomu, ako sú takéto návrhy napísané ak odsúhlasíme tento návrh, myslím si, že tam nájdeme naozaj veľmi e, rovnovážny dokument medzi jednotlivými návrhmi. Naozaj potrebujeme takýto dobrý nástroj. Už sme videli určité úspechy, ktoré sa dosiali v Európe aj mimo Európy. Myslím si, že by sme mali byť spokojní s tým, čo sme si vypočuli. To by mal byť našim úspechom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán komisár. V prvom rade sa chcem poďakovať a poblahoželať pánovi Klincovi, spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Myslím si, že pracoval naozaj veľmi tvrdo na tomto kompromise a chcem mu k tomu poblahoželať. Upravený návrh prinesie aj byrokraciu a zbytočné náklady. Niektoré členské štáty však nájdú dobré prvky, ktoré budú môcť podporiť. Myslím si, že tento návrh bude lepšie chrániť spotrebiteľov a investorov a viacerí rečníci už povedali, že otvorený trh je dobrá vec a môže byť dobrý pre nás všetkých, keď bude dobre regulovaný. Sú tu však ďalšie ustanovenia, ktoré potrebuje finančný trh, potrebuje spoločné pravidla pre fungovanie celosvetových finančných služieb. A Myslím si, že to neplatí iba pre Európu, ale platí to pre celý svet. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme spolupracovali na celosvetovej úrovni a snažili sa vyriešiť problém na celosvetovej úrovni. Budeme oslavovať 10. výročie eura, čo tiež je znakom našej dobrej spolupráce a stability aj pre také krajiny, ako bolo Írsko v časoch ekonomickej nestability. Keby sme nemali euro, zrejme by sme boli v takej smutnej situácii, ako je Island. Chvala Bohu, nie sme v tejto situácii. Chcel by som však pripomenúť eh, pánom poslancom v Írsku, že keby to bolo po ich, tak by sme nemali euro a urobili by sme krok dozadu, ako mnohí tvrdili, že urobia zavedením eura. Boli by sme v takej situácii, ako je Island. Chvala Bohu, nie sme. Budeme sa musieť pozrieť na nové projekty. Ekonomicky Írsko je teraz na tom dobré a bude na tom dobre. Ďakujem veľmi pekne. Pán Purvis, máte 3 minúty. Ďakujem za slovo, pán predseda. Aj pri všetkých protirečeniach, ktoré existujú v súvislosti s reguláciou finančného sektora a snaj zabrániť prílišnej regulácii, je toto príklad zdravého rozumu. Ozaj dobre vyváženej regulácie. Komisia a pán Klinc urobili ozaj veľký kus práce a chcem vyjadriť podporu tejto správe. áno, aj Škótsko e, zohráva v tomto významnú úlohu, respektíve aktíva. A takéto obchodovanie s nimi zohráva významnú úlohu aj v Škótsku. Keď hovoríme o imitácii, tak aj to je určitý komplement toho, čo sa používa v USA. Je to povedzme určitý model. Pán Klinc zapracoval mnoho z toho, čo ja pokladám za veľmi dôležité napríklad diverzifikáciu nových investičných produktov aj s patričným zaistením týchto cenných papierov na patričnej úrovni. Ďalej e, môžeme hovoriť o tom, že naše aktíva e, nie sú dostatočne diverzifikované niekedy, respektíve niekedy aj ich množstva nie sú celkom adekvátne a preto musíme hľadať iné investičné ciele, aby sme dokázali zladiť to, čo vlastne chce klient a čo chce aj investor, aby tu existovala ochrana. A po tretie, pas správcovských spoločnosti, to je veľmi dôležité nové ustanovenie, ktoré umožní lepšie využívať aj úspory z množstva. Takže revízia bude veľmi dobrá pre celý sektor a bude to dobré aj pre sporiteľa, aj pre investora. Nielen v Európe, ale aj vo svete celkovo. Chcem vyjadriť podporu správe pána Klinca a ustanovení, ktoré sú obsiahnuté. Nech sa páči, Madame Prvis má slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujeme aj spravodajcovi za vynikajúcu prácu, ktorú vykonal USIDS sú ozaj veľmi dôležitou značkou v rámci európskeho trhu a treba sa postarať o to, aby existovala patričná rovnováha. Máme krajiny, ktoré produkujú, máme krajiny, ktoré konzumujú a tam sa uplatňujú rôzna stratégia. Preto je potrebné v tomto kontexte zabezpečiť, aby vnútorný trh fungoval tak, ako má. Ako bolo povedané, v rámci prvej etapy sa vydávajú, alebo budú vydávať tie pasy správcovských spoločností. Podľa určitých názorov tieto pasy neboli dobre pripravené, ale isté, chceme určitú prípravu, pán komisár. A pokiaľ to tak chápem, tak komisia nebola veľmi spokojná s tým, že vlastne prebehli nejaké diskusie e, v tom zmysle, keď teda dôjde k revízii tohto dokumentu, to sme, čiže naozaj už budeme mať tieto pasy, práve preto je potrebná tá diskusia, aby tieto typy fondov fungovali v EÚ náležitým spôsobom. Po druhé, keď revidujeme e, príslušnú smernicu o cených papieroch, tak hovoríme práve o zabezpečení tých potrebných 5 a e, cenných papierov na trhu. Čiže potrebujeme rovnaké pravidlá retencie. Ďalej potredie dohľad. To je jednoznačne oblasť, kde sa vyžaduje zlepšiť reguláciu a preto očakávame iniciatívu od predsedu Barrosa. Práve e, na tomto pracuje teraz pracovná skupina, ktorú vedie Jacques Delarose je. Nevieme sa už dočkať výsledkov práce tejto pracovnej skupiny. Bude to mať ozaj veľký dopad na podmienky, ako sa bude organizovať dohľad medzi jednotlivými zúčastnenými skupinami na trhu, ktoré fungujú v danom sektore. A na záver mi dovolte ešte poznámku, pokiaľ ide o dane o tom hovoril aj spravodajca a komisár vyjadril záväzok v tomto zmysle. Sú tu určité výzvy, existuje určitá úroveň protekcionizmu a v tomto smere je nutné urobiť nejaký krok vpred. Je dôležité teda, aby aj komisia prijala určité kroky, ktoré umožnia, aby tieto produkty finančné naozaj na trhu mohli kľudne byť premiesňované. Pani Strajčevičute na slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Rada by som sa pripojila k kolegom a poďakovala spravodajcovi za to, že naozaj našiel ten správny kompromis. Aj keď nie som celkom spokojná s danou správou v prvom rade, preto, lebo členské štáty EÚ vlastne musia pripraviť všetku legislatívu, v príslušnom jazyku, ktorý je obvyklý v danom sektore. Čiže bude to angličtina a som presvedčená o tom, že vlastne to musíme vlastne zohľadniť aj z hľadiska tej záťaže na investičné fondy. Takže nemyslím, že je správne uprednostňovať jeden jazyk, pokiaľ ide o tie fondy, ktoré využívajú takýto jazyk. Okrem toho mm, si myslím, že nepotrebujeme ďalšiu právnu neistotu Napríklad, pokiaľ ide o to, aký jazyk bude ten, v ktorom sa budú poskytovať spotrebiteľom informácie. Som presvedčená o tom, že aj zodpovednosť podnikov a aj podmienky hospodárskej súťaže treba stanoviť veľmi jasne. Ďakujem. Pán Čarmánsky, minúta, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. E, to, že bude k dispozícii efektívny systém pre e, PKI, PCP, je ozaj veľmi cenné. Aj s zohľadnením toho, že tu existuje hospodárska súťaž, tak to určite ponesie určité náklady pre investorov. Súhlasím so spravodajcom v tom, že existujúca sústava by mala byť nahradená novým dokumentom, kde sa bude poskytovať kde sa budú poskytovať všetky informácie, ktoré investor potrebuje. Takže týka sa to hlavne toho, že musíme dávať veľký pozor na aspekt zdaniania. Okrem iného teda. Myslím, že praktická implementácia pasu správcovskej spoločnosti je niečo, čo má umožniť, aby toto portfólio bolo k dispozícii v rámci celého spoločenstva a je to ozaj veľmi dôležitá súčasť toho, aby sa na vnútornom trhu vyplnili medzery. Ďakujem. Teraz máme Catch the Eye a pán McCreevy. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, ktorú tento parlament venuje tejto dôležitej téme. Ako som povedal, ešte nie sme na konci. Ešte stále nás čaká veľa práce, aj v rámci komisie, aj v rámci členských štátov, ktoré musia transponovať túto legislatívu do svojej národnej legislatívy. A vyžaduje si to samozrejme ďalej ešte aj spoluprácu s orgánmi, ktoré v rámci jednotlivých štátov vykonávajú dohľad. Chcem vás ubezpečiť, že komisia bude aj naďalej zohrávať svoju významnú úlohu pri zabezpečovaní spolupráce pri dosahovaní týchto dôležitých zmien v rámci fondov EÚ. Ďakujem, pán komisia, komisár. Pán Wolf Klintz, nech spáči. Rád by som súhlasil s komisárom v tom, že ešte proces nie je na konci. Vlastne ešte začíname len implementáciu a práve jeden z dôvodov, prečo v parlamente aj v rade boli stanovené veľmi prísne časové termíny, účelom je to, aby sa zabezpečilo, že pri implementácii sa nebude musieť čakať. Ne? Že proste trh sa mení rýchlo a nechceme zaostávať pri dosahovaní našich cieľov. Myslím si, že v tomto sme schopní dosiahnuť širokú dohodu, pokiaľ je o kompromisy. Aj keď e, tu zazneli určité rozdielne názory, ale som presvedčený o tom, že budúcnosť nám ukáže, že aj Luxemburg ako finančný trh by mm, teda aj Luxembursko by mohlo utrpieť ako finančný trh, pokiaľ by sa neuplatnili nové šance, nové príležitosti, ktoré tento nový dokument ponúka. Bolo taktiež spomenuté a správne, že e, je to v záujme vytvorenia jednotného trhu. A tento sektor práve poukazuje na to, že keď hovoríme o jednotnom trhu, tak e, práve tu dochádza k určitej roztrieštenosti, že tu nie je jednotný trh v tomto sektore. A to je škoda. Preto je potrebné spolupracovať a tejto otázke sa jednoznačne treba venovať. A preto aj orgány dohľadu musia užšie spolupracovať než v minulosti niekedy bude treba zrejme vyvinúť určitý jemný tlak, aby k tomu došlo. Opatrenia, ktoré spomínal pán komisár, sú dôležité a treba sa nimi zaoberať, ale myslím, že všetky nás zaujíma to, čo sa v praxi naozaj udeje. Aj keď to samozrejme nie je ešte koniec celého procesu. E, celý tento sektor e, bude musieť konať a Nespomínali sa doteraz ešte úplne všetky aspekty procesu. Samozrejme chceme, aby daný sektor pracoval aj naďalej, ale aby tu bol aj určitý legislatívny tlak. Dúfam, že čoskoro uvidíme konkrétne výsledky a A na záver mi dovolte poďakovať komisii, ale predovšetkým rade za spoluprácu a aktívnu podporu. Ďakujeme aj predstaviteľom všetkých ostatných skupín, hlavne pani Pares, pánu Čatimu a pánu a pani Luding preukázal dnes veľmi jasne, že dokáže ochraň, teda obhajovať záujmy, ale je prístupná aj kompromisom. Ďakujem. Týmto končíme zasadnutie až do 10. hodiny je prestávka. Ďakujem.